ešte raz počarkne a môžem sa iba stotožniť e, s takým stanoviskom Európskeho parlamentu. Grazie, komis- Ďakujem pekne pani komisárke. Dostala som dva návrhy na uznesenie a diskusiu sme tým pádom uzavreli a hlasovať o tom bude zajtra o 12.30. Ďalšie zasadnutie bude v stredu 20, 19. januára o 9. E, a program schôdze nájdete na web stránke Európskeho parlamentu. Tým pádom uzatváram